mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste sa usadili. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, otváram toto zasadnutie. Je prvé v roku 2015. Chcem vám zaželať šťastný nový rok každému z vás osobitne a takisto želám šťastný nový rok aj vašim blízkym a želám vám, aby ste boli úspešní vo všetkých vašich plánoch. Takisto Želám veľa úspechov Európskej únii eh, v oblasti zamestnanosti, hospodárskeho rastu, slobody a bezpečnosti. Dúfam, že to bude rok, ktorý eh, bude eh, prekonávať túto bolesť, ktorú spôsobili útoky na jadro demokracie, najmä na slobodu prejavu, Dúfam, že toto vyvolá elektrický šok u našich šéfov štátov a vlád a dúfam, že e, premiéry a prezidenti sa začnú koordinovať teraz viac, aby zvýšili efektívnosť. Okrem toho chcem veľmi srdečne privítať pani Fabiu Jones, ktorá je teraz po mojej pravici, Fabia Jones, je zodpovedná za sekretariát nášho výboru pre rozpočet. Má veľké skúsenosti, je dobrou expertkou a som si istý, že bude dobre pracovať, úspešne pracovať. Ehm, ona nahrádza teraz Moniku Štraser, ktorá e, je e, tento rok zodpovedná za protokol Európskeho parlamentu, teda zmenila trošku kariéru. Ďakujem Monike Štraser za jej prácu pre výbor pre rozpočet aj pre Európsky parlament. Chcem takisto pripomenúť rozhodnutia, ktoré prijali koordinátori počas zasadnutia 14. januára Počas tohto zasadnutia sme vymenovali spravodajcov. GUE vyjadrila jeden názor k správe výboru ITRE na e, tému zelený rast a príležitosti pre malé a stredné podniky. Pán Delano bol menovaný za SAD pre stanovisko správe, e, ktorá patrí výboru pre e, rybolov a je to o zabezpečení partnerstva medzi EÚ a Madagaskarou. Pán Fernández bol vymenovaný za skupinu EPP pre stanovisko, ktoré sa týka tiež rybolovu, partnerské dohody o e, rybolove medzi EÚ a Kapverdami. Potom tu máme pána Tarona, za skupinu zelených. Ten bude robiť stanovisko k výboru e, pre e, e, rybolov a je to partnerstvo medzi EÚ a Republikou Guinea-Bissau. Takisto sa plánuje seminár, ktorý budeme organizovať. Bude to 31. marca a to v priestoroch Európskeho parlamentu. Koordinátori sa zaviazali, že sa to bude organizovať a tá účasť na seminári bude striedavá, čiže musíme to zabezpečiť tak, aby sme boli na zasadnutí od, na tom seminári od rána do večera, aby tam niekto bol, aby sme boli zastúpení niekým, tak aby naozaj tá účasť bola efektívna. Poprosím koordinátor, aby mi oznámili o mená osôb, E, ktoré by mohli byť e, pozvané e, na to, aby prednášali na tom seminári, aby ho obohatili. Pán Fernández, ktorý je generálnym spravodajcom pre rozpočet 2016 oddiel 3, navrhol kalendár pre usmernenia pre rozpočet 2016. Pán Depré bude spravodajcom pre ostatné oddiely a ten navrhol aj e, predbežnú správu. K tomu sa ešte vrátim. Výbor pre rozpočet sa zúčastní aj na medziparlamentnom týždni. Viete, že článok 13 e, tzv. fiškálneho kompaktu predpokladá, že budeme do tejto našej práce zapájať aj um, národné parlamenty. <clears throat> Spolu s nimi budeme vlastne sledovať európsky semester a budeme robiť koordináciu. Náš výbor bude takisto organizovať špecifický workshop, ktorý sa bude koncentrovať, ktorý sa bude zaoberať nezaplatenými faktúrami. Toto zasadnutie sa bude konať E, vlastne ten medziparlamentný týždeň sa bude konať 3. a 4. februára. Tento workshop bude 3. a 4. februára počas medziparlamentného týždňa. Dúfam, že budete k dispozícii, že sa tam budete čo najviac zúčastňovať a že budete v kontakte s poslancami národných parlamentov. Je to veľmi dôležité, pretože my chceme naozaj posilňovať tú spoluprácu medzi Európskym parlamentom a tými národnými parlamentami. Ja ako národný poslanec som sa tiež zúčastnil na takomto týždni a musím povedať, že som sa vracal vtedy s trošku s pocitom frustrácie, pretože sme mali pocit, že to boli také nekoordinované, nekoordinované rozhovory, bezcielne, bola to dosť frustrujúca práca a mal som zlý pocit, keď som sa vrátil do môjho národného, mu, národného parlamentu, pretože som musel potom o tom poreferovať, takže nebolo to príjemné, čo som musel o tom povedať. Pred eh, týmto zasadnutím sa ešte dnes ráno konalo zasadnutie koordinátorov a my sme sa rozhodli, že Predložíme stanovisko k iniciatívnej správe výboru pre ústavné záležitosti. Týka sa to zlepšenia fungovania Európskej únie a otázky, ako by sme mohli lepšie využiť Lisabonskú zmluvu. A v podstate váš predseda bol potom menovaný za spravodajcu potom sme sa rozhodli, že predložíme stanovisko k iniciatívnej správe výboru REGI. Investment for Jobs and Growth je názov správy Promoting Social and Territorial Cohesion in the Union a e, tu e, dostala toto stanovisko skupina SAD, aby jej spravodajca predložil to stanovisko. Potom tu máme správu výboru INTA, makrofinančná pomoc pre Ukrajinu. Tu sme ne, sa nerozhodli, že predložíme stanovisko ani k výboru LIBE, ktorý sa týka európskeho prokurátora. Predbežná je správa o európskom prokurátorovi. Pokiaľ ide o investičný plán pána Junkera, návrh Európskej komisie, naše zasadnutie koordinátorov sa tým zaoberalo a prijalo rozhodnutie, že výbor pre rozpočet si tu zanechá hlavnú iniciatívu na mm, základe právneho základu. A čiže my budeme gestorský výbor a ostatné výbory budú pridružené k tejto práci na základe článku 53 EKON, TRAN a ITRE sú tie hlavné výbory, ale samozrejme ešte aj ďalšie. My sme sa snažili využiť e, skúsenosti, ktoré máme z druhého polroka 2014 e, v tomto výbore. Takisto sme sa snažili využiť naše ponaučenia, ktoré už máme v rozpočtovej oblasti z Lisabonskej zmluvy. Ja som vám e, v tomto samozrejme k dispozícii. Lisabonská Zmluva je samozrejme dôležitá. Bude sa o tom hovoriť aj na seminári 31. marca. Pokiaľ ide o delegácie, o cesty nášho výboru, koordinátori e, schválili dátumy ciest Ukrajina. To bude v týždni od 12. Pardon, od 16. do 20. marca a táto cesta bude trojdňová. Estonsko to bude týždeň od 18 do 19. júna. To sú jediné dva dní, kedy je možné zorganizovať e, túto delegáciu. A pokiaľ ide o Taliansko Lampedusu, to bude 30. týždeň, čiže to je týždeň od 20. do 24. júla. E, bude to trojdňová cesta e, vrátanie dopravy. A pokiaľ ide o platformu, ktorú zriaďuje náš výbor Blending and External Cooperation, koordinátori sa domnievajú, že do našej agendy by sme mali zapracovať aj oznámenie komisie o činnostiach, ktoré realizujú rôzne e, zahraničné orgány, ktoré prispievajú takto k politike EÚ. Máme tu rôzne nové nástroje e, financovania a keďže sú nové, želáme si, aby výbor, prepačte, aby komisia nám predložila svoju správu. Pokiaľ ide o delegované akty Európskej komisie, koordinátori sa domnievajú, že stáli spravodajcovia aj iní spravodajcovia majú všetky právomoci na to, aby mohli sledovať delegované akty a v týchto podmienkach nie je nutné, aby sme menovali tzv. standing rapporteur tohto stáleho spravodajcu. Takže toto je zhrnutie rozhodnutí, ktoré prijali koordinátori. A takisto by som vás ešte chcel informovať o tom 3. a 4. februári, ten medziparlamentný týždeň, ten už som spomenul, 3. februára sa bude konať okrúhly stôl, ktorý bude organizovať výbor pre rozpočet. Pozývam vás, aby ste prišli v hojnom počte a aby ste sa zúčastňovali celkovo na tomto medziparlamentnom týždni, ktorý je súčasťou európskeho semestra. Výbor pre kontrolu rozpočtu organizuje, teraz hovorím pod kontrolou pani Gresle, samozrejme organizuje vypočutie v kontexte absolutória za rok 2013. Je to zasadnutie, myslím, že v štvrtok predpoludním. Pani Georgieva sa zúčastní vlastne tohto vypočutia. A Takisto aj zástupca alebo zástupcovia účtovného dvora tam budú prítomní. Toto vypočutie sa bude konať čtvrtok predpoludním o 9. ráno. SP5G3 je sála, kde sa bude konať vypočutie a samozrejme všetci sme pozvaní na toto vypočutie veľmi srdečne. To je všetko z oznámení predsedu. Myslím, že zápisnica z 11. a 15. novembra môže byť, pardon, decembra môže byť schválená. Takže zápisnica z 11. a 15. decembra je schválená. Pokiaľ ide o rozpočet na rok 2016, e, myslím, že je na čase, aby sme o tom hovorili. Pokiaľ ide o oddiel 3, Udelím teraz slovo spravodajcovi, generálnemu spravodajcovi, aby nám povedal, akú má víziu a ako bude postupovať táto práca hm, v roku 2016 na rozpočte. Ďakujem, pán predseda. Rozpočet 2016 budem riešiť veľmi angažovania. Viem, že všetky politické skupiny a budú podporovať a budú sa aktívne zapájať do práce a budeme sa snažiť zapojiť občanov. Je skutočne dôležité, aby európsky občania, aby občan videl, aký dôležitý je rozpočet Európskej únie aj pre nich. Je to rozpočet, ktorý tvorí 1% HDP, no a prináša takú obrovskú pridanú hodnotu, že skutočne to treba zapojiť do diskusí, treba hovoriť o tom, aký dôležitý je európsky rozpočet pre voličov, pre občanov Európskej únie. V prípade rozpočtu 2016 musíme byť prísni, dôveryhodní. No a to znamená, že to, na čom sa teraz v Európskom parlamente dohodneme, o čom rozhodneme spolu s Radou a komisiou, a teda, aby to bolo skutočne aj zrealizované. Musia to byť jasné ciele, položky a to, na čom sa dohodneme, o čom rozhodneme, musí byť aj prijaté. No a čo sa týka viacročného finančného rámca, tak ciele, ktoré sme si stanovili, hlavne stratégia Európa 2020, to treba ešte lepšie koordinovať No a aj tak, aj takýmto spôsobom môžeme zaručiť rozpočtovú prísnosť a dôveryhodnosť a dokážeme využiť pridanú hodnotu, ktorú európsky rozpočet má na dosahovanie cieľov a stratégií Európa 2020. Na to sme sa zhodli spoločne s radou a komisiou a teraz to treba zrealizovať. No teraz k prioritám občanom treba vyslať je jednoduché posolstvo, jednoduché a jasné, jasný signál. Ja mám priority 3. Hovorím tomu 3S, možno v iných jazykoch to tak nie je. A to znamená podporovať zamestnanosť, podniky a hospodárstvo. Musíme zaistiť, aby aj v rámci odbornej prípravy a vzdelávania vznikli nové vízie, aby malé a stredné podniky všade a v každom ohľade dostávali našu podporu. No a pre podniky potrebujeme výskum a vývoj, Potrebujeme lepšie kompetencie, lepšiu kvalifikáciu zamestnancov, ale v prvom rade potrebujeme priaznivé podmienky pre podnikateľov, hlavne pre malé a stredné podniky. A treba pozbudiť aj mladých, aby sami sa stali podnikateľmi. Máme mnoho programov a treba kriticky vnímať priebeh pilotných projektov v oblasti zamestnanosti. Máme mnohé iniciatívy pre mládež, čo je dobré. Avšak málo iniciatív máme na podporu mobility tých, ktorí prekročili už 30 rokov. A to je paradox. Existujú milióny pracovných miest, ktoré nie sú obsadené a podniky majú problém obsadiť ich No a preto to musí byť súčasťou toho veľkého signálu, ktorý musíme vyslať. A totiž, že občania musia byť mobilní, ale súčasne potrebujeme aj internú a externú solidaritu. Interná solidarita, to je sociálna a teritoriálna kohézia, externá solidarita a interná solidarita znamená boj proti chudobe, boj proti chudobe, pomoc, pomoc príklad menšinám, no a my sme najväčším donorom na celom svete, mnohí však nemajú tento dojem, no avšak ehm, našou úlohou teraz je, aby sme to posilnili a vsadili to vnímanie. Budem sa snažiť vyjadriť to veľmi stručne. A odhliadnúc od všetkých bodov, o ktorých som hovoril, je samozrejme aj dôležité, aby Európa bola bezpečným kontinentom, to je ďalší bod. V mnohých oblastiach sme lídrom, máme len 7% svetového obyvateľstva. Naša hospodárska moc je však výrazne vyššia nemusíme bojovať za naše hodnoty, tolerancia, náboženská tolerancia, bezpečnosť občanov. To sú všetko veľmi dôležité body, na ktoré nesmieme zabúdať pri tvorbe rozpočtu. Cestovná mapa, návrh správy by, mala, by mal byť zverejnený 5.2 vo výbore. Pozmeňujúce návrhy do 11. februára, 26. februára sa bude hlasovať na výbore a na pléne v marci by malo prebehnúť hlasovanie. Je jasné, že to sú zatiaľ len moje návrhy. Ja dúfam, že tak ako som povedal už na začiatku, všetci kolegovia a politické skupiny budú angažovane spolupracovať a ich návrhy a obavy predložia. Samozrejme, dôležité priority by mali byť hlavnými bodmi v dokumente kľúčové. A tie zásadné signály treba, aby sa presadili na rozpočet roku 2016. Ďakujem. Ďakujem spravodajcovi za prezentáciu toho, čo musí charakterizovať návrh rozpočtu na rok 2016. Teraz otvorím diskusiu o e, týchto usmerneniach, orientáciách. V rozpočte na rok 2016 budeme musieť e, zohľadniť aj Junckerov plán, ktorý má byť pákou pre hospodársky rast, inováciu a konkurencieschopnosť. Takže kto si želá sa vyjadriť? Nech sa páči, pán Gejer. Ďakujem pekne, predseda. Ja som tieňový spravodajca pre, pre skupinu socialistov a demokratov. V zásade súhlasím s pánom Fernandešom. Tie veci, o ktorých ste hovorili, myslím, že patria medzi tie, ktoré môžeme podporiť, pretože objektívne sú správne a nevyhnutné. Možno však v niektorých prípadoch treba zmeniť dôraz. Ja iste súhlasím s tým, že potrebujeme viac stimulov pre mobilitu. Otázka je, ako takýto stimul môže vyzerať. Ja ako sociálny demokrat by som povedal, že mobilita je, je niek- znamená, že niekto má slobodu využívať výdobytky voľno, slob, e, o- spoločného trhu, to, že si povie, že áno, mám záujem a chuť moje schopnosti vyskúšať niekde inde, alebo či ma núti k tomu situácia doma. V takomto v tom druhom prípade by mobilita bola núdzovým východom, z sociálnej núdze. No a ten prvý príklad to je uplatňovanie slobody. Po druhé, a to druhé môže byť nezamestnanosti. No a nerovnosti sú v hospodárskom rozvoji. To znamená, že v niektorých členských štátoch sú mnohé pracovné miesta neobsadené, pričom v druhých je vysoká nezamestnanosť. Riešenie nezamestnanosti nie je však dodatočná mobilita. To, na to sa ľudia podujmú, keď nebudú mať žiadny, žiad, žiadnu ďalšiu voľbu, ale nemôžeme ich k tomu nútiť, pretože sme zrušili inici, iniciatívy. To by bol presný opak slobody. No, v konečnom dôsledku čo môžeme urobiť pre rozpočet, To nie je taký rozdiel, ale veľký rozdiel je v kladení dôrazov medzi vami a nami. Inak na európsky potenciál, zvyhnúť európsky potenciál na zvýšenie zamestnanosti mládeže, zlepšiť prostredie pre malé a stredné podniky, investovať do schopnosti. Myslím, že na tom sa všetci zhodneme a o tom hovoríme, odkedy som členom tohto výboru, čo už čo skoro bude 6 rokov, to sú priority, ktoré si každoročne stanovujeme a myslím, že bude dôležité tieto priority obhajovať voči rade. A myslím, že parlamentný týždeň by sme mali na to použiť, aby členské štáty nemohli spokojiť so situáciou, kde na rade sa hovorí o zvýšení finančných prostriedkov, rozpočtových eh, riadkoch a výskum a vývoj na to, aby potom stanovisku rady na takéto čísla útočili a škrtali ich. Myslím, že v tomto rozpočtovom konaní a postupe to treba jasne povedať a radu na to neustále upozorňovať. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Komel. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ja myslím, že všetko, čo povedal pán Fernández, je správne. A ja myslím, že v našom výbore by sme mali si jasne povedať, čo sú v podstate tie problematické miesta pre nás, pre náš výbor. Čuli sme viacero veci o politických cieľoch a odborných aspektoch a myslím, že na tom sa shodnú všetky skupiny. Každý zložne potlesk, keď povie, že chceme prijať opatrenia na zníženie nezamestnanosti, chceme lepšie vzdelávanie. To všetko je nesporné. Ja však našu úlohu vidím hlavne v otázkach rozpočtu, o financovaní celej veci. Pretože všetky ciele musia byť financované, pretože inak to budú len nejaké ilúzie, ktoré si však nebudeme môcť dovoliť. No a preto musíme, myslím, sa najskôr zamerať na vyrovnaný rozpočet. Samozrejme, dá sa povedať, že rozpočet je vyrovnaný, ale všetci vieme, že to je len na papieri. A keď papier otočíme, tak zistíme, že sú tam veľké medzery. A preto myslím, že treba riešiť veľmi rýchlo problém nesplatených faktúr a čiastok, platieb a to sa odvíja potom otázka, aký vysoký mal byť rozpočet EÚ. Rozpočet, o výške na tom sa všetci zhodneme, to sme videli v rozpočtovom konaní. No ešte. menej to určuje Európsky parlament, určujú ho členské štáty, cez komisiu. A preto myslím, že je veľmi dôležité, aby sme e, počas príprav na rozpočet 2016 sa dohodli s členskými štátmi, tak aby sme vytvorili pozitívny obraz všetkých európskych inštitúcií. Ja, ja to chcem skutočne povedať, pretože nám sa vždy vyčíta, že sme veľmi kriticky voči Európy, Európe. Ja myslím, že takto by sme pre Európu mohli urobiť veľmi veľa, ak by sme veľmi skoro dosiahli jednotu, zhodu, aby sme sa dohodli na položkách, tak aby sme išli s dohodnutou výškou návrhu do rokovania. To je pre mňa e, lepšia Európa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Manika. Ďakujem, pán predseda. E, rovnako podporujem názory pána spravodajcu a ďalších kolegov, ktorí, ktorí e, nasledovali. A zo všetkých týchto vyjadrení som porozumel, že našim hlavným cieľom a hlavnou prioritou je to, aby všetky strategické ciele boli financované. To je, to je najdôležitejší aspekt a preto by sme k tomu mali viesť aj naše procedúry lebo sami vieme keď sme rokovali o rozpočte aké mali sme obrovské problémy aby sme práve financovali naše priority kvôli tomu že národné rozpočty E, nám neposkytovali zdroje, ktoré, e, mali nám poskytnúť. A preto navrhujem vytvoriť akúsi vzájomné dopĺňanie sa národných rozpočtov s európskym rozpočtom na základe spoločných cieľov. A to hlavne cez nejaké partnerské zmluvy v oblasti rozvoja investícií podľa stratégie Európa 2020. Išlo by o akési inteligentné zoskupenie národných a európskych prostriedkov s cieľom dosiahnuť úspory z rozsahu dosiahnuť stimulačný účinok a aj znížiť deficity národných rozpočtov, k čomu vlastne pomôžu aj tieto pozitívne účinky spoločných zdrojov. Ďakujem. Merci, monsieur Denano. Ďakujem, pán Denano. Ďakujem. Ja podporujem eh, to, čo navrhuje generálny spravodajca O Junckerovom pláne bude samozrejme veľká diskusia. Okrem toho ďalšia veľká otázka je otázka prostriedkov. Či budeme schopní naplniť ciele. Ja neviem, ako by sme mohli naplniť tieto naše ciele, ktoré sme si stanovili dnes s tými dnešnými finančnými prostriedkami. Musí tu teda nastať nejaká zmena a my ju musíme sprevádzať finančne No a o to vlastne ide, to je tá skutočná otázka dnes. Ako to budeme financovať? Z akých zdrojov budeme vlastne naplňať všetky tieto ciele, ktoré samozrejme väčšina z nás podporuje. Vieme si predstaviť nejaký nový zdroj financií alebo väčšiu flexibilitu Myslím, že diskusia sa bude týkať najmä tohto, teda tých finančných prostriedkov, účasti štátov, nových zdrojov e- financí EÚ. Musíme konečne otvoriť diskusiu o podstate. Nebudeme mať ťažkosti samozrejme dohodnúť sa na cieľoch, podľa mňa, ale problém je, odkiaľ vziať tie financie a ako. Pani Diriada, nech sa páči. Ďakujem pekne ja zdieľam názory ostatných rečníkov. Myslím, že by sme mali riešiť eh, problémy veci ako Írsko, ktorý znáša, eh, znáša opatrenia a úsporné opatrenia, ktoré majú dopady na všetkých, takže investície sú dôležité. O tom už sa hovorilo, ja dúfam, že nebudeme už svetkami ďalších škrtov, hlavne čo v oblasti eh, rybolovu, čo Írsko už výrazne oslabilo, no a ja som privítala, aby to mala väčšiu um, podstatu a detaľnejšie hovorili o tom, ako Junckerov investičný plán bude, mať, bude dopadať na rozpočet eh, roku 2016. Pretože tieto musíme vnímať eh, vzájomne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predseda. Ja súhlasím s tým, čo povedal spravodajca Fernández a so slovami ďalších kolegov, ale myslím, že jedna z dôležitých vecí je dohodnúť sa a by sa neopakovala situácia ako počas rokovania minulý rok. Takže by sme mali začať a skôr s rokovaniami, ak sa to dá takto povedať, so členskými štátmi a zástupcami na rade. A rovnako myslím, že musíme, nesmieme zabúdať na investičný plán Junckera, pretože to bude začiatok tohto investičného plánu, čas rozpočtu 2016, no a v týchto podmienkach myslím, že musíme spolupracovať čas rokovaní, kedy sa hovorí, keď hovoríme o rozpočte 2016. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tarant. Ďakujem, pán predseda. E, Súhlasím s tým, že pán Fernández položil dobrý základ našej práce do budúcnosti na rozpočte na rok 2016. Ja by som možno chcel len doplniť, že v roku 2015 sa uskutoční schôdza a kongres v Paríži, ktorá bude musieť prijať nejaké rokovania a rozhodnutie teda, ktoré dúfam, že budú mať pozitívne dopady na rozpočty v nadchádzajúcich rokoch. A Čiže sa tohto procesu musíme tiež pozerať na Európsku úniu pre energetiku. Na faktory, že Ceny ropy sú na zaujímavej úrovni a vzhľadom na signály e, ruskej vlády ohľadne plynu. Takže energetický aspekt budúceho rozpočtu by mohol byť preverený ako pozitívny nástroj a potom by aj občania pochopili, čo tu robíme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto prvú um, rozpravu. Pán spravodajca vás samozrejme priebežne bude informovať o ďalších svojich krokoch. Je pravda, že rozpočtová diskusia e, v máji na druhý deň po európskych voľbách bola veľmi rýchla, stručná aj obmedzená. A nemôžeme povedať, že sme v tých diskusiách už videli vtedy výraz e, tých um, sľubov, ktoré sme dali v predvolebnej kampanii. Napríklad imigrácia bola často témou v predvolebnej uh, e, kampanii, ale napriek tomu teraz po voľbách má Frontex 80 miliónov, čo je smiešný rozpočet. Taliansko si musí poradiť samo, aj ďalšie štáty. Takže táto téma nedostala veľké peniaze. Čiže opäť musíme o tom diskutovať. Potom zamestnanosť mladých. Uh, šéfovia štát a, štátov a vlád um, majú často odlišné vízie, um, ktoré prezentujú a potom niečo úplne iné dajú do rozpočtových záväzkov. Takže aj tú zamestnanosť mladých musíme konkrétnejšie premietnúť do rozpočtu. Musíme uľahčovať aj mobilitu mladých ľudí, ktorí sú v učňovskom vzdelávaní, uh, tak aby aj títo mohli sa pohybovať e, po celom európskom území. Pán generálny spravodajca by k týmto veciam mohol dať návrhy. A pokiaľ ide ešte o ten e, medziparlamentný týždeň, budú tam zástupcovia rôznych štátov EÚ. A tam sa bude rozprávať určite aj o tých nezaplatených faktúrach a musíme tam vyslať signál, často sa e, stáva, že sa jednoducho akumulujú tie nezaplatené faktúry v komisii a to treba jednoducho riešiť, adresovať aj počas tohto medziparlamentného týždňa. Pán generálny spravodajca, máte ešte slovo, nech sa páči. Kontribút. Áno, ďakujem kolegom za ich pripomienky, ktoré zdôraznili priority Panuje tu očividne všeobecný konsenzus na podporu zamestnanosti. Samozrejme treba posilniť vnútorný trh, to je veľmi dôležité. Otázka, ako bojovať proti klimatickým zmenám a súčasne e, vytvoríme pracovné miesta, to je kompatibilný cieľ. Nemusíme posilniť aj energetickú úniu. Jasné, ja to vnímam veľmi pozitívne. Musíme ďalej pracovať na vnútornom trhu tejto energie a doplňovať tie energie, ktoré existujú medzi európskym rozpočtom a národnými rozpočtami. A ešte možno jedno slovo k Junckerovmu plánu, o ktorom sa tu hovorilo, o ktorom som zámerne nehovoril my Junckerov plán podľa môjho názoru nemôžeme nikdy vnímať ako náhradu európskeho rozpočtu. Pretože ak v rozpočte začneme krátiť a, nám viacerých miestach, pretože v Junckerovom pláne ešte niečo je. To tak nejde, pretože Junckerov plán je vec dodatočná, ktorá mala byť posilnením našich cieľov. Nie je to nikdy náhrada rozpočtu Európskej únie. Je dôležité, aby prostriedky, ktoré potrebujeme na dosiahnutie našich cieľov, aby sme skutočne nič nestratili. Hovoril som o dôveryhodnosti. To je dôležité na plnenie našich cieľov tie musíme dosahovať, ale na to potrebujeme nevyhnutné prostriedky, ktoré musia byť k dispozícii, pretože inak by to bolo úplne protichodné a protikladné. A parlament a nie iné inštitúcie musia zohrávať líderskú funkciu. My musíme dosahovať naše ciele, ktoré sme si stanovili. To je dôležité a ďakujem kolegom, za ich eh, vstupy, zaujímavé príspevky a pripomienky. Ja ich eh, zapracujem do správy. Ja nechcem správu k telefónu zoznam, budem sa snažiť eh, vyjadriť sa stručne a jasne a ukážem občanom, že ten signál sme pochopili. Ďakujem. Ďakujem, pán generálny spravodajca. Veľmi sa teším na 5. február, aby sme si konečne prečítali váš návrh správy. Teraz eh, Rýchlo prejdeme ostatné oddiely. Tu je spravodajca Gerard Depré, je ale dnes neprítomný, zastupuje ho pán Ali. Na eh, strednutí koordinátorov pán Depre povedal, že neplánuje predstaviť takú správu, ako predkladá pán Fernández, ale chce určitý pracovný dokument s odhadmi prvých hodnotení a prvých plánov. Chce sa stretnúť s generálnym tajomníkom parlamentu, pretože toho sa týka ten najobjemnejší rozpočet. Potom nám samozrejme bude dávať priebežne e, informácie. Možno pán Ali e, má nejaké doplňujúce informácie pre nás? Nie, pán predseda, ako ste povedali. Myslím, že prezentácia pracovného do- dokumentu kde v februári počas ďalšieho zasadnutia výboru pre rozpočetno a záverečná verzia bude finalizovaná 6. februára, ale rád by som požiadal, Pán mene pána Depreho, aby všetky skupiny predložili mená tieňových správodajcov pre ostatné oddely. A to je všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem. Kto? Pán Manika, chcete sa vyjadriť? E, ďakujem, pán predseda. Myslím si, že bude dôležité, aby sme sa pozreli e, na racionálne fungovanie inštitúcií, to znamená, ako funguje interinštitucionálna spolupráca, kde vždy boli nejaké rezervy e, v tejto spolupráci. No a ďalšia vec, ktorá možno aj nás tlačí z hľadiska parlamentu, je napríklad to, že e, keď sa prekladajú dokumenty, tak sa samozrejme stane, že k dátumu, keď sa prerukovajú, nie sú preložené do všetkých jazykov ale potom na druhej strane oni sa musia doprekladať do všetkých jazykov e, v budúcnosti ale stáva sa nám to že sa prekladajú vtedy keď už nie sú potrebné tieto preklady a zbytočne to zaťažuje byrokraciu to znamená nájsť systém že by sa už tie nepotrebné veci vôbec neprekladali ale ak požiada nejaký občan európskej únie o niečo tak sa môže dodatočne jedna tisícina promile ešte doprekladať ale, ale týmto by sme mohli ušetriť to že budeme mať na naše rokovania preklady všetky v poriadku a nebudú sa v čase keď sa majú prekladať nové preklady prekladať nejaké tri mesiace staré ktoré už nie sú potrebné čiže treba nájsť v týchto, v týchto systémoch ešte nejaké rácio. ďakujem. Dúfam, že vaše želania budú vypočuté. Pán De- uh, Leno? Áno, áno, ja si myslím, že toto je potrebné. Pripomínam, že ak nemáme dokument v ďalších jazykoch, tak nie sme povinní hlasovať. Takže ja takisto zdôrazňujem túto otázku, je veľmi dôležitá. My sa snažíme samozrejme robiť pokroky aj s angličtinou, ale máme aj nedostatky samozrejme. Čiže v tých dôležitých otázkach, hlavne v takýchto otázkach, áno, musíme mať tieto podklady. Áno, e, ja dúfam a budem sa snažiť, aby tieto želania boli vypočuté. Opakujem. Pán Etiuzas. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som iba stručne chcel zareagovať na to, o čom hovoril kolega. Áno, ja to chápem veľmi dobre a skutočne to môžem plne podporiť. Avšak ešte by som chcel spomenúť jednu otázku. A síce, kto rozhodne, či nejaký dokument je dôležitý alebo nie? Možno, že niečo pre vás je veľmi dôležité, ale z mojho hľadiska veľmi nie a trvá naopak. Takže toto je otázka, ktorá tu vyvstáva. A asi sa zhodneme na tom, že je to pomerne zložitá situácia. Kto to teda posúdi a rozhodne, neviem, či na to môžete poskytnúť odpoveď. Ďakujem. Pán Maňka, chcete zareagovať? hovorí... S pánom kolegom, že toto, toto je kľúčový problém, ale nám sa stáva niekedy, že e, sú, navrhnuté je možno 700 pozmeňujúcich návrhov. Z nich 600 neprejde, ani sa už v živote nikde neobjavia, ale potom sa prekladajú o dva mesiace neskôr a, a nie je priestor na to, aby sa prekladali nové veci. Čiže musíme tieto veci, čo hovoríte, naozaj citlivo zvažovať a nájsť nejakým spôsobom systém, aby sme odbúrali nejakú tú zbytočnú byrokraciu, ale súhlasím s vami, že to nebude vôbec jednoduché. Et, et à je potrebné e, samozrejme zapísať, že to musia byť dôležité veci a toto všetko samozrejme postupíme, odovzdáme pánovi Depré. A teraz môžeme prejsť k bodu 8, pretože Dnes popoludní e, budeme e, rokovať za prítomnosti pani Georgievy a pána Katajnena, teda ten návrh investičného plánu a Junckerov plán. Čiže teraz pristúpime k bodu 8. Pani Gresle je spravodajkyňou pre dôležitý spis, ktorý sa týka zmeny e, rozpočtových pravidiel pre všeobecný rozpočet únie. Pani Gresle, máte slovo. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o rozpočtové pravidlá, momentálne sa zapodiame hodnotením pozmeňujúcich návrhov. Momentálne ešte nemáme predložené. Je tu celkovo 76 pozmeňovacích návrhov, vrátane mojich návrhov. No a väčšina pozmeňujúcich návrhov som vypracovala sama, lebo je tu čiastočne o korektúry, nové formulácie, pokiaľ ide o doterajšie pozmeňovacie návrhy. A ide o to, že sme sa zapodievali aj spolu s komisiou s tým, ako ďalej. No a pokiaľ ide o ten obsah tohoto balíka pozmeňovacích návrhov, tak ide o to, že sa tu doplnila, doplnil právny základ. Je to 325 pokiaľ je právny základ EÚ, to sa týka potom všetkých, potom pokiaľ je konflikt záujmov, prepracovali sme to, je tam nové úvodné ustanovenie, je tam o tri možné scenári, ktoré sa zadefinovali, aby sme sa snažili jednoducho, tak povediac, vyjasniť tie ustanovenia, aby sa s tým ľahšie pracovalo. Pokiaľ ide o definíciu medzinárodných organizácií, doteraz sme vychádzali z toho, že aj mimovládna organizácia z istých okolností môže byť vnímaná ako medzinárodná organizácia. Tento pozmeňovací návrh som ja zmenila. Myslím si, že po všetkých tých diskusiách, ktoré sme vedli o tomto bodu, že to nebol asi dobrý nápad. No a potom sme sa zapodievali otázkou, že vlastne pokiaľ ide otázku o podvody, podvodov a podvodné využívanie fondov. Takže vyšiel napríklad taký prípad, kde, ktorý sa udial v Gane, boli tam traja donory a vlastne dvaja vedeli, že došlo k podvodom, ale neoznámili to EÚ, čo je ešte problém. No a teraz sme tu vlastne zakomponovali tieto súvislosti ešte opatrenia. Takže potom tu ide ešte o ďalšie pozmievacie návrhy, ktoré sa týkajú E, každoročnej správy o aktivitách. Každý generálny riaditeľ musí každý rok predložiť e, správu o tom, ako sa využívali európske zdroje v jeho oblasti pôsobenia. Musíme si uvedomiť, že takéto niečo funguje už na úrovni komisie, ale nie v prípade iných inštitúcií, my sme to rozšírili na iné inštitúcie. Takže to je vlastne podávanie správ o aktivitách vo vzťahu k rade a parlamentu. Potom tu ide o výročné správy e, internej kontroly, tu sme zapracovali už isté veci, ktoré sa týkajú toho, že pokiaľ ide o prístup parlamentu k týmto dokumentoch e, po dohovore s komisiou, my sme to upravili tak, aby vlastne v rámci celého postupu absolutória sa to poskytlo, prípadne ako dôverný dokument aj parlamentu. No a potom tu ide o horizontálny záväzok pre zadávateľa. Tu ide o dodržiavanie príslušnej environmentálnej, sociálnej legislatívy zo strany e, dodávateľa. No a potom ide o to, že pokiaľ je tieto pozmeňovacie návrhy, máme tu novú, novú smernicu o verejnom obstarávaní a to musíme implementovať aj o vzťahu k inštitúciám EÚ. Jednoducho nestačí iba skonštatovať, že každá obec EÚ sa tým musí riadiť, ale inštitúcie EÚ nie. Takže aj sme si povedali, že to tam musí byť uvedené, lebo sú tu určité záväzky vyplývajúce zo smernice a týka sa to zadávateľov. Celkovo je to také zvláštne, keby sme my vždy potom hovorili, že pokiaľ je inštitúcie EÚ, tak ehm, ich sa netýkajú takéto ustanovenia, v rámci viacerých pozmeňujúcich návrhov sme potom sa snažili implementovať túto smernicu o verejnom obstarávaní. Ak by som mal povedať niečo kritické, ide o to, že niektoré veci, ktoré sú tam uvedené a to, čo vlastne vyplýva nevyhnutne pre európske inštitúcie zo smernice, nám bude spôsobať mnohé problémy. Napríklad pokiaľ ide o možnosť po výberovom konaní viesť ešte dodatočné rokovania a tie môžu eh, znamenať to, že môžu presiahnuť pôvodnú hodnotu obstarávania viac ako 50%, takže ja tu celkovo vidím istý problém, že pokiaľ ide o ten vlastne hlavný pilier Európskej únie, pokiaľ je jednotný trh, aby tu bola transparentnosť v rámci e, výberových konaní, aby, tu bol, aby to fungovalo transparentne, bol tu garantovaný rovnaký prístup, takže prostredníctvom tejto smernice myslím si, že sa to tuším, sa to podľa mňa celé spochybňuje. Takže pokiaľ ide o tú zmenu smernice o verejnom obstarávaní, ja by som to chápal iba z toho hľadiska, že ako to vlastne platí pre európske inštitúcie. Z toho hľadiska mi je to tak povedz jasné. No a potom sme ešte diskutovali o databázach, tam, kde vlastne podniky sa môžu dostať na čierny zoznam, ak v súvislosti s európskym prostriedkom sa dopustili podvodu alebo korupcie. Tieto databázy ma trošku znepokojujú a my vlastne ešte stále na tom pracujeme, akým spôsobom zabezpečiť efektívne fungovanie aj vo vzťahu ochrany osobných údajov. A dôležité zabezpečiť, aby to fungovalo tak, ako si to želáme. Iste si spomínate o tom, že vlastne do tejto databázy sa ešte nič neumiestnilo, takže je prázdna a musíme zabezpečiť jej fungovanie. No a potom je tu ešte, tak povediac, panel a potom ide o to, že tento panel príjma rozhodnutia o tom, čo sa umiestňuje v databázi a sú tu určité obavy Amnesty International a potom aj niektoré sme to doplnili ustanovenia, pokiaľ ide o zriadenie e, stálej rady na vysokej úrovni. Tu ide o určité povinnosti a zodpovednosti členov panelov a prípadné sankcie. Takže my sa zaoberali týmto nástrojom, chceme aby tu vlastne aj pri zdieľaných prostriedkoch bola povinnosť podávať správ komisii. Ide o to, že musíme stále ešte pochopiť niektoré veci, pokiaľ je zdieľané prostriedky, ako to funguje vo vzťahu k finančným prostriedkom a členským štátom. Je to veľmi takže je dôležité zabezpečiť riadne podávanie správ v každom prípade. No a potom sú tu ešte niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú výročnej správy dvoru auditorov a ide o to, že čo sa vlastne udeje vo vzťahu medzi auditorom a tým, ktorý je subjektom auditu a vlastne sú tu určité veci, ktoré sa týkajú prístupu k daným dokumentom. No a vlastne včera posledný krát som sa snažila zapadívať otázkou a síce, že aký čas má mať eh, dvor auditorov pre osobitné správy. Viacejkrát som snažila sa nejakým spôsobom dohodnúť s komisiou Ide o to, že tie správy by sa mali pripraviť priebehu 14 mesiacov a komisia potom má k dispozícii 5 týždňov na odpoveď. No a tam je uvedená tá krásna formulácia in general vo všeobecnosti, čo potom vedie samozrejme k výnimkám a nastáva určite veľa vecí, ktoré sa nepodarí zrealizovať za tých 14 mesiacov, musíte vyžiadať mnoho subjektov o súhlas a potom musíte čakať, takže je to ťažko zvládnutelné. Pokiaľ je postup absolutória, tak pokiaľ ide o tie návrhy, kde sme sa nepresadili v rámci trialógov v roku 2014, tak to sme tam teraz opätovne zapracovali, pokiaľ ide o absolútne vo vzťahu všetkým inštitúciám. No a samozrejme, tam, kde je pritom aj rada, tam to bude ešte zábavné, No a potom som si pozeral tie pozmeňujúce návrhy, ktoré predložili, ktoré predložili kolegovia. V zásade tam nie sú nejaké veľké problémy. Ja sa chcem obrátiť na všetkých kolegov, chcem to s nimi prejsť, aby sme si prešli to, či by tam mohol byť ešte nejaký ústny pozmeňovací návrh. Totiž to ide o to, aby sme, tak povediac, jednotne toto schválili. Pokiaľ ide o rozpočtové pravidlo, je to veľmi dôležitý dokument, množstvo pracovníkov Národnej komisie na tom pracuje, alebo teraz s tým pracuje, takže je to dôležitá vec a ja som aj vďačná za to, že kreativita mnohých e, nebola teda veľmi veľká, lebo potom je veľmi zložité pracovať s týmito dokumentami a ja si myslím, že je dôležité, aby tie pravidlá boli čo najjasnejšie, aby tu neboli nejaké zásadné problémy s výkladom e, Poznáme tú situáciu, že to niekedy býva zložité s našimi vlastnými E, textami. Pán predseda, celko sme na dobrej ceste a už teraz chcem povedať, že pokiaľ ide o niektoré pozmeňovacie návrhy, budem tam musieť mať ešte ústny pozmeňovací návrh napriek písomným pozmeňovacím návrhom, Totiž to ide o to, že v rámci diskusie s komisiou, ale aj s našou administratívou tu v parlamente sa snažíme niektoré veci riešiť tak, aby to dobre fungovalo. Ja som vďačná všetkým, ktorí sa zapodívajú touto témou a teším sa na ďalšie kroky a rokovania. Pokiaľ ide o kolegu Jensa Gajera, ten predložil tiež pekný pozmeňujúci návrh. Jens, želám si, aby si bol prítomný na trialógu, tam si to potom môžeš pokúsiť presadiť tu ide o agentúru falikante, ktorá sa zaoberá ochrannými značkami, ktorá nedostáva vlastne žiadne finančné prostriedky od nás, ale kolega Gajer to tam chce teraz zakomponovať. A to by malo byť pri tej 2012 v tom balíku. Preto ide o to, že je to iste pekná úloha pre tých, ktorí radi rokujú. Ďakujem pekne, pán predseda. Merci, Ďakujem, pani Gressle. Takže berieme na vedomie vašu správu, vyslovíme sa 5. februára a potom bude neformálny trialog, aby sa našlo nejaké znenie, ktoré bude zodpovedať očakávaniam rady aj parlamentu. Pán Paradí, ktorý zastupuje DG Budget, je riaditeľom centrálneho finančného servisu. E, máte nejaké pripomienky? Chcete niečo predniesť? Veľmi rýchlo, pán predseda, ďakujeme za slovo. Tá práca, ktorá sa uskutočnila vopred e, s pani Gresle, sa odráža v tých pozmeňovacích návrhoch, ktoré sme dostali včera večer. Domnievam sa, že mnohé pozmeňovacie návrhy sú akceptovateľné pre komisiu to, čo povedala pani spravodajkyňa o tom, že to musí byť použiteľný text pre útvary komisie, to je dôležité, to je správne a myslím, že to ide týmto smerom. Aj tie pozmeňovacie návrhy idú týmto smerom. Chcem ešte zdôrazniť nasledovné pozmeňovacie návrhy. Pokiaľ ide o Alicante, tam sa naozaj e, tam je um, problém s so oddeleným absolutóriom pre samofinancované agentúry Súhlasíme s tým, čo zaznelo o partnerstvách PPP. Tie kontakty, ktoré nadviazala spravodajkyňa s zástupcom nášho generálneho riaditeľa, to je dobrá správa a viedlo to k tomu, že e, zverejňovanie osobitných správ sa bude realizovať podľa určitej procedúry, ktorá nám nechá 5 týždňov na to, aby sme mohli reagovať. A to je takisto vec, ktorá je veľmi dobrá, ľahko sme sa na tom zhodli a pokiaľ ide o postupovanie e, správ vnútornému auditorovi komisie, k tomu takisto sme už e, nadviazali kontakty. Auditorská správa je za normálnych okolností vyhradená kolegiu komisárov a komisí, ale mala by byť e, sprístupnená aj v procedúre absolutória. Myslím si, že sú tu e, dobre pozmeňovacie návrhy do 5. februára. Budeme na tom spolupracovať so spravodajkňou a budeme sa zúčastňovať konštruktívne aj trialogov, tak aby sme do e, konca mesiaca apríl to završili. Ďakujem. Și eu am convingerea că este un raport, e, un raport bun dorinca tuturor. Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že pokiaľ je túto správu, iste zájmom všetkých je, aby tieto veci boli jasnejšie a boli tu, boli, bol tu transparentný prístup. To sa musí týkať aj otázok obstarávania, samozrejme. Takže to sú veci, ktoré by sme sa už zapodievali. A pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené, ide o to, že musíme si uvedomiť, že pokiaľ ide napríklad do 60 tam, kde vlastne vylúčujeme niektorých e, dodávateľov z menších trhov, musíme si uvedomiť, o čom tu vlastne hovoríme. Takže z hľadiska podnikov a podnikania môže to viesť istým negatívnym efektom a nezabezpečí sa zvýšenie transparentnosti pričom je to našim úmyslom. No a potom to ide aj o také otázky ako sociálne a environmentálne štandardy. Áno, myslím si, že malo by to byť jasné, ale pozrieme sa na to, čo tu je konkrétne uvedené, totiž to môže to viesť e, k tomu, že bude problematický výklad, budú tam rozličné možnosti a môže to negatívnym spôsobom ovplyvniť prístup tak povedať, európskym e, kontraktom alebo obstarávaniu. Takže dôležité je, aby to nebol rozličný výklad, ktorý by sa týkal jednotlivých orgánov, ktoré budú vykonávať e, verejné obstarávanie v členských štátoch. Pán Gajer hovoril aj o tom, akú úlohu má zohrávať Európsky parlament. My, socialisti a demokrati, podporujeme to, aby úloha parlamentu bola väčšia a je dôležité posilniť transparentnosť, pokiaľ ide o podávanie správ, ako aj správy auditu a správy o aktivitách. A skutočne podporujem stanovisko spravodajkyne. Ďakujem. Ak už sa nikto nehlási, tak dám slovo pani Gresle. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o tú 60, o tom som skutočne dlho vedla diskusie. No a samozrejme, chceme, aby aj malé subjekty prichádzali do úvahy, a to, čo sme tam uviedli, to nevylučuje malé subjekty, totiž to bol tu určitý podnie dvoru auditorov, preto sme tam zapracovali. A ja musím povedať, že mám identický problém ako vy. Náš problém sa skutočne týka toho, že sa zmenila smernica o obstarávaní. A dobre, ja som sa možno nezaoberal až tak detailne tým, čo je tam uvedené, ale celkovo to, čo je tu uvedené, je problematické. Totižto práve tie transparentné postupy, ktoré potrebujeme, vlastne táto nová smernica o vernom obstarávaní, tak povediac, zničila. No a čo vlastne iné prichádza do úvahy, ako vlastne iba eh, sa zapovedieva tým, čo sa udialo v tejto inštitúcii na iných miestach, totiž to častokrát ide o tom, akým spôsobom overiť následovne. Totižto, ak teraz by sa vzdali každého základného piliera Európskej únie, toto bol veľmi dôležitý pilier, pokiaľ ide o otvorený prístup pre zadávanie e, pre všetkých, ak by sme to nejakým spôsobom podkopávali, lebo jednoducho je jednoduchšie, aby teda firma, ktorá je niekomu blízka, dostala ten, e, tú zákazku a nie, aby to nebolo celoeurópske konanie. Takže áno, ja chápem váš prístup, e, plne to podporujem, ale nepomôže to práve vyňať, lebo práve aj tak, tak bude vyzerať tá právna situácia. No a ešte, ak by som mohla e, k tomu niečo dodať, bude to mať e, vplyv na všetkých, aj na prácu dvoru auditorov, keď budú vykonávať ďalšie kontroly. Mnohé veci v budúcnosti budú možné, ktoré v minulosti boli zakázané. A myslím si, že ešte nám nie je úplne jasné, kam to celé vedie. Ja osobne sa staviam kriticky týmto zmenám. Myslím si, že skutočne to bolo veľkou pridanou hodnotou EÚ, že sa tu vytvorila otvornosť a transparentnosť a teraz sme to opätovne z časti odbúrali. Takže ja som pripravená na najbližších rokoch veľmi intenzívne hodnotiť a skúmať, aké sú vlastne vplyvy tej smernice obstarávaní, ale musím otvorene povedať, že ja nemôžem za to, že takáto je situácia. Ďakujem. A ešte jednu vetu chcela by som ponúknuť všetkým aby na úrovni pracovníkov sme skutočne diskutovali o pozmeňovacích návrhoch. Moji pracovníci sú pripravení a otvorení. Je dôležité, aby všetky bolo všetko jasné, lebo rozpočtové pravidla sú veľmi dôležitým dokumentom pre EU. Ďakujem pekne. Myslím, že to je dosť na dnes eh, v tejto téme. Vy môžete predniesť ešte ústne pozmeňovacie návrhy, aby ste urobili posledné upresnenia. Ďakujeme, pán Marinesku. Ďakujem, pani spravodajkyni. A teraz nás čaká návrh stanoviska k európskemu semestru. Výbor EKON je gestorský výbor k európskemu semestru. Boli dve správy. Máme dve správy, jarnú a jesennú. A vy, kolegovia, ste sa rozhodli, že my zveríte zodpovednosť za, túto, za toto stanovisko. Veľmi stručne v tejto správe sa snažím zdôrazniť, do akej miery je dôležité mať verejné účty, ktoré zodpovedajú jednej základnej podmienke, a to otvorenosť, úprimnosť. Je potrebné e, sprostredkovať e, objektívny obraz o situácii každého členského štátu musíme zharmonizovať makroekonomické hypotézy, na, na ktorých stavajú potom národné rozpočty. Samozrejme sú, to varia- sú tu variácie medzi jednotlivými členskými štátmi, ale ja si myslím, že Európska únia by mala vytvoriť lepší makroekonomický rámec a mala by zariadiť, aby členské štáty e, sa opierali všetky o rovnaké hypotézy. Musia eh, sa lepšie zharmonizovať aj um, tie verejné účty, verejné rozpočty a musí sa rovnako vypočítavať príspevok každého členského štátu do európskeho rozpočtu. Vieme, že existujú odlišné prezentácie, odlišné prístupy dnes a my musíme dbať na to, aby sme dobre rozlišovali v deficite, ktorý deficit eh, korešponduje stricto senso eh, investíciám a čo korešponduje s výdavkami na fungovanie. V tomto návrhu stanoviska vyzývam komisiu, aby odstraňovala demokratické deficity európskeho semestra. Videli sme počas rozpočtovej krízy, že vznikol európsky mechanizmus stabilitu, ktorý ale dnes nie je predmetom žiadnej parlamentnej kontroly. A preto si myslím, že musíme lepšie pridružovať k tejto práci národné parlamenty a takisto aj Európsky parlament musí byť do semestra lepšie zapojený. Článok 13 zmluvy o stabilite, koordinácii a riadení nám musí umožniť organizovať stretnutia medzi poslancami Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Prvé stretnutia sa budú konať 3. a 4. februára tohto roka v rámci e, medziparlamentného týždňa. Ja pripomínam ešte raz ten princíp rozpočtovej transparentnosti a úprimnosti, tak povediac, ktorý musí platiť pre Európsku úniu. A takisto záväzky, ktoré príjmame, musia byť vo výške e, disponibilných e, finančných prostriedkov, pretože teraz bolestivo prežívame e, situáciu, že nemáme dostatok rozpočtových prostriedkov a hromadia sa nezaplatené faktúry na Európskej komisii. Takisto žiadam, aby viacročný finančný rámec bol v polovici vyhodnotený, aby sa mohla prípadne pripraviť ešte revízia tohto viacročného rámca. Myslím si, že by bolo rozumné, keby viacročný finančný rámec bol rovnako dlhý ako parlamentné volebné obdobie. V maji boli zvolení poslanci a bolo by dobré, keby tento viacročný finančný rámec sa nejako e, zhodoval s týmto obdobím. Ten bol prijatý vlastne e, už na jesen 2013, čiže pred e, tým, než sa konštituoval nový parlament, jeden rok predtým. To nie je celkom dobré. Tento viacročný finančný rámec musí byť vyhodnotený v polovici svojho trvania, ako som už povedal. A my, členovia rozpočtového výboru, musíme osobitne dbať na to, aby v tomto rozpočte, v tomto rámci existovala skutočná európska prídaná hodnota. Toto je aj vec, ktorú žiada účtovný dvor. Musíme dbať, eh, aby sme nie iba odškrtávali tie výdavky, ale aby tu bol skutočne nejaký výkon Musíme dbať aj na to, aby komisia mala dostatočné prostriedky na to, aby nám mohla e, dávať e, e, také rozpočtové plány, ktoré korešpondujú s realitou. Opäť tu prichádza tá otázka nezaplatených faktúr. Čiže naše odhady do budúcnosti musia byť v budúcnosti oveľa presnejšie. Je mi ľúto, že členské štáty naďalej nástoja na tom, že ich príspevky do európskeho rozpočtu e, by mali byť premenou e, ich e, reformných úsilí. Nie je možné byť dobrým správcom financií a zároveň odmietať poskytnúť nutné finančné prostriedky, ktoré sú práve potrebné. Ja navrhujem jedno nové opatrenie, ktoré by spočívalo v tom, že k deficitom členských štátov by sme e, pripočítavali ich časť, e, ich podiel na nezaplatených faktúrach. Čiže ak máme 25 miliard v nezaplatených faktúrach, tak komisia by mohla v e, hodnotení deficitov členských štátov keď skúma, či štáty dodržiavajú pakt stability a rastu, tam by mohla pripočítavať vlastne ten podiel štátov na nezaplatených faktúrach. Uznávam, že tento návrh je trošku provokatívny, ale pre nás by to bol určitý nátlakový prostriedok. Mohli by sme takto zdôrazňovať, že je naozaj potrebné a nevyhnutné zaplatiť tieto neuhradené faktúry. Opakujem, že mám pozitívny nástro, názov, pardon, názor na investičný plán Junckerovej komisie. Musíme ale dbať veľmi na to ako, sa to, ako sa tieto záväzky a ciele, ktoré sa schvália, premietnú do rozpočtu. Musíme teda sfunkčniť záručný fond, musíme dbať na to, aby tie ciele, ktoré príjmeme, mali aj dostatočné finančné vyjadrenie, aby to bolo jednoducho premietnuté do rozpočtu. Takže toto je niekoľko slov v stručnosti o návrhu stanoviska, ktoré som predložil. A uh, posledný, posledná pripomienka je tá, že si myslím, že by bolo dobré, keby štáty, ktoré k Junckerovmu plánu pridajú ešte nejaké národné úsilie, aby potom sa to zohľadnilo v eventuálnych sankciách, ktoré proti týmto štátom zavedie komisia, ak tento štát prekročí povolený deficit. Ak prekročí ten deficit kvôli tomu, že sa snaží realizovať investičný plán, tak za to by nemal ten členský štát mal, e, mať e, sankcie. Takže toto je moje stanovisko, ktoré navrhujem. Môžeme o ňom začať teraz diskutovať v rámci prvej výmeny názorov. A opakujem, že 5. februára budeme, e, alebo teda príjmeme, budeme posudzovať e, pozmeňovacie návrhy a výbor EKON bude hlasovať o svojej správe 23. februára. Kto mm, si želá vystúpiť? Pán Maňka? Ďakujem, pán predseda, za slovo. E, podporujem vaše názory, aj tie provokatívne. Ja si myslím, že je potrebné, aby sme sa touto cestou uberali. E, takisto podporujem vaše názory o nutnosti platobnej disciplíny, o nutnosti pridanej hodnoty do, do, do projektov takisto vašu snahu vtiahnuť členské štáty do Európskeho fondu pre strategické investície Eh, a iných fondov, k čomu bude slúžiť aj flexibilita, ktorú, ktorú ste spomínali. Takisto ako vy odmietam snahy získať nevyužité financie späť do národných rozpočtov a k tomu musíme nájsť, nájsť systém. Dovolte mi možno ešte ponúknuť moje, moje vlastné myšlienky. E, vieme, že chceme, chceme európsku integráciu. A táto je podmienená aj dostatočnými potrebnými rozpočtovými prostriedkami preto nemôžeme pripustiť aby e, sa táto európska integrácia stala rukojemníkom problému verejných deficitov. takáto koncepcia by spochybnila politické ambície európskej únie e, vyplývajúce z lisabonskej zmluvy aj zo stratégie európa. two thousand and twenty a práve preto e, potrebujeme vytvoriť inteligentný európsky rozpočet ktorý európskej únii poskytne vlastné zdroje na dosiahnutie jej ambícií, aby sa zvýšila e, celková bez toho, aby sa zvýšila celková daňová záťaž na e, obyvateľov a bez toho, aby sa zvýšila záťaž na národné rozpočty. E, preto je potrebné, aby vlastné rozpočtové zdroje Európskej únii prešli reformným procesom, ktorého výsledkom bude, no, bude nová architektúra. A táto architektúra by mala priblížiť európsku politiku aj voličom, a takisto by mala zoštandardizovať e, postavenie Európskeho parlamentu. Preto by som chcel navrhnúť a e, poprosiť vás, aby váš názor bol nositeľom aj toho, že aby sme podporili debatu o nových vlastných zdrojoch, ktorých zavedenie by mohlo prispieť k priblíženiu Európskej únie k občanom a k ochrane životného prostredia. Ďakujem. Pán Kolmel, máte slovo, nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne eh, za vaše úvodné slova a ďakujeme veľmi pekne za vašu angažovanosť. Povedali ste už veľmi veľa správneho, ale dovolte mi ešte, aby som vám trochu odporoval. Návrh tejto práce znie koordinácia hospodárskej politiky. My to správne vnímame z pohľadu národných rozpočtov a európskeho rozpočtu. A vy ste celkom správne povedali, že tieto rozpočty musia byť vyrovnané. Ak to tak však je, pýtam sa, prečo súčasne existuje tak veľa tendencií podkopávať, presne to všetci vieme, že sú tieňové rozpočty v jednotlivých členských štátoch. Aktuálne existuje tendencia že investície štátov sa nezapočítavajú do kvóty zadlženosti. Máme no mnoho implikovaných dlhov v jednotlivých členských štátoch, ktoré nie sú verejne vykazované, čo ide napríklad na zabezpečenie ľudí vo verejnej službe, hlavne štátnych úradníkov. No a vieme, že v minulých rokoch sa veľmi intenzívne hovorilo o konsolidácii rozpočtovej, ale kroky boli také váhavé. A keď počujem, že keď hovorím o flexibilite, tak keď politici hovoria o flexibilite v rozpočtových záležitostiach, znamená to väčšinou vyššie dlhy. Čiže by mať viacej peniazy, ktoré bohužiaľ nemáme. A preto by som chcel použi- položiť aj tú všeobecnú otázku, aby v rámci EÚ, a to, že treba koordinovať, je úplne správne, ale možno by sme sa mali zamyslieť nad tým, koľko koordinácie v rozpočtovej politike a koľko koordinácie v hospodárskej politike Európska únia vôbec nesie. Máme v štátoch rôzne problémy, vzájomne si musíme pomôcť, to je jasné, na to tu Európska únia je a treba tiež uznať, že existujú obrovské rozdiely a keď sú veľmi veľké, tak to treba identifikovať a zamyslieť sa nad tým, kde treba vytvárať priestor, ktorý ale v prípade sa musí odrazi, odraziť aj na jednotnej mene, na eure. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Toma. Ďakujem, pán predseda. Najskôr vám chcem povedať a ubezpečiť vás, že vás podporujeme v tých demokratických požiadavkách, ktoré spomínate vo svojej správe. Či už ide o semester, alebo o to, že parlamentný mandát by mal korešpondovať s viacročným finančným rámcom. Nie je tu tá korešpondencia a to je podľa mňa demokratický deficit. Pokiaľ ide o revíziu viacročného finančného e, rámca v polčase, nechcem, aby sme používali pojem polčasová revízia, ale povolebná revízia, pretože to by skôr zodpovedalo tej demokratickej požiadavke. Takisto podporujem to, čo hovoríte o vlastných prostriedkoch EÚ. Ale pokiaľ ide o výpočet e, deficitu a ten váš návrh, ktorý ste nazvali provokatívnym, ja nie som proti tomu, aby sme provokovali, ale Niekedy provokácie nás zobudia z nášho príjemného spánku, ale napriek tomu ten váš výpočet deficitu, mm, samozrejme, ja e, som veľmi rada, že tu máme to oznámenie komisie. Poprvýkrát sa uznáva, i keď implicitne a nie explicitne, že tých slávnych tie slávne 3%, tie by nemali byť e, dogmou. Nebolo to vyloženie dobré v čase krízy, kedy potrebujeme naozaj manevrovací priestor, ale aj tak si myslím, že toto by nebol ten najlepší prostriedok, integrovať nezaplatené faktúry e, štátov do deficitu. Ja vás rada podporím pri nejakej provokácii, ale napriek tomu si myslím, že takáto interpretácia paktu stability to by nebolo dobré v období, kedy konečne komisia sa začína vzdávať svojej dogmy o rozpočtovom deficite, ktorá nás tak ťažila, ktorá ťažila štáty v posledných rokoch. Ďakujem, pán Tong, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako spravodajca, ako spravodajca vám ďakujem za mnoho dobrých podnetov. Tento správe ja mám pred sebou holandskou verziu a preto budem hovoriť po holandsky. Ja ako člen výboru EKON som tiež eh, že to je potrebná politická koordinácia, že konkrétne súvislosti sa málo zohľadňujú. Ja ako týka je často sú pochybnosti. Konať na jednej z obetí nečinnosti boli investície verejné a súkromné. A tak vnímam návrh predsedu Dobrý, on vítam investičný plán prezidenta, teda predsedu komisie Junckera. A musíme ukázať, ako sa európske prostriedky aké majú dopady na boj proti nezamestnanosti. Ďalej, to je síce dobrá myšlienka. Investície sú veľmi dôležité pre budúcnosť Európy. A je dôležité, aby sme zamysleli na tá dopadmi investícií aj dlhodobými to je relevantné v súvislosti s hodnotením rozpočtu. Keď podpíšeme Junckerov plán, tak pozitívne dopady treba zohľadniť aj príspevky iných štátov. Ďakujem. Ďakujem. Chcem sa poďakovať za eh, vaše pripomienky. Pán Manika, pokiaľ ide o vlastné zdroje, pán Monty príde 5. februára, to chcem pripomenúť, do nášho výboru, aby nám predstavil um, určité zhrnutie, čo sa udialo, udialo doteraz. V tejto fáze nemáme ešte konkrétny návrh, ale je jasné, že v ten deň, keď e, Európsky parlament odhlasuje daň, tak e, Európsky parlament e, získa veľkú zásluhu. Bude to zásadná inštitucionálna zmena. Dnes sme v parlamente, ktorý nehlasuje nehlasuje o dani, ktorý neodhlasoval ešte daň a sme v rukách ministrov financí jednotlivých štátov. Ale je to veľmi veľká téma, tieto vlastné zdroje Európskej únie. Musíme nájsť ale spoločný vymeriavací základ, pretože daňové kultúry sú odlišné v každom členskom štáte. No, ekonomia, ekonomovia dnes hovoria napríklad aj o prípadnej uhlíkovej dani ako vlastnom zdroji EÚ. Sú tu zaujímavé návrhy. Pán Kolmel, áno, tá koordinácia musí byť, samozrejme. Bola to veľká výzva, keď sme jednu jedinú menu dali k dispozícii tak odlišným ekonomikám ako nemeckej a gréckej, ale my nemôžeme Platónovi zavrieť dvere my sme si začali zdieľať menovú suverenitu a teraz musíme zriadiť skutočné hospodárske spoločné riadenie. Mali sme pakt rastu a stability, ale okamžite po jeho vzniku členské štáty začali porušovať jeho pravidlá. A takto vlastne e, sa dá povedať, že 10 rokov eurozóna nebola riadená, nemala skutočné reálne riadenie. A my ho musíme vytvoriť. Ja si želám, aby sme boli e, pozorní a sledovali tie deficity. Bohužiaľ, v tých deficitoch máme aj to, že štáty si požičiavajú na to, aby financovali svoje fungovanie a jedného dňa sa to odrazí a e, takisto amortizácia investícií, to sa musí zohľadňovať vo verejných účtoch. To sa teraz nerobí zatiaľ. Pokiaľ ide teda o otázku koordinácie, Veľmi si želám, aby tu bola vyššia integrácia a lepšia koordinácia. Pokiaľ ide o flexibilitu, jediné, čo si viem predstaviť, ak členské štáty budú sprevádzať Junckerov plán ešte svojimi vlastnými príspevkami, tak potom v hodnotení verejných deficitov Komisia by mohla zohľadniť tú osobitnú povahu týchto výdavkov štátov, pretože sme naozaj v, ťažkej, v ťažkom období. Európa je vo veľkých ťažkostiach. Nie je tu hospodársky rast, máme nezamestnanosť, čiže výnimočná situácia si vyžaduje samozrejme výnimočné opatrenia. Ja mm, neobhajujem za každú cenu tie 3%. 3% to je arbitrárne číslo, to sme vypočítali v dobe, kedy e, kedy um, úroky boli 5% a na 60% sa um, stanovil verejný dlh. Vtedy sme stanovili to číslo 3%, ale 3% to uh, je extrémna uh, situácia, pretože rozpočtová logika to, to vlastne hovorí, že by rozpočet mal byť vyrovnaný, ale 3% sa zdali v tej dobe ako dobrý postup, dobrý rozpočtový postup dobrá prax, ale keď každý rok máte 3% deficit s infláciou, ktorá zmizla, tak naozaj ten verejný dlh môže veľmi narastať. Pani Toma, e, ďakujem za vašu podporu. Ja e, to zohľadním. Áno, to, čo ste hovorili, že povolebná revízia by sa to malo, malo nazývať, áno, dám tam pozmeňovací návrh. A ten rámec by mal byť 5 rokov, možno, by to, možno sa to niekomu zdá byť um, obmedzujúca sa aj v rámci toho prispôsobiť konjunktúre. Pokiaľ ide o tie deficity, mne nejde o sankcie, ale vy keby ste boli ratingová agentúra ako e, Standard Poor's napríklad a hodnotíte situáciu nejakej krajiny, musíte zohľadniť aj nezaplatené dlhy zo strany Európskej únie. Pokiaľ ide o tú provokáciu, som veľmi rád, že to podporujete. Ja som za to, aby sme zareagovali na tie bolestivé okamihy, ktoré sme prežili v 2014. Chcem presvedčiť radu, aby si neschovávala vo vrecku napríklad výnosy z rôznych pokút, ale aby začala investovať. Pán Tongo, pokiaľ ide o koordináciu, plne súhlasím. Ja nežiadam, aby v členských štátoch sa zaučtovával ich podiel dlhu. Ja len chcem, aby komisia, keď bude hodnotiť e, tú e, situáciu, pán Delano, nech sa páči, chcem povedať, že váš e, návrh a to je vlastne byč, ale ja chcem, aby ste tam dali aj trochu cukru aby štáty radi prispievali, dobrovoľne prispievali k európskemu rozpočtu. Čiže musí tam byť aj taká rovnováha v tomto zmysle. Cukor a bič. Ak chcete, aby som, ak máte nejaký pozmeňovací návrh, ktorý tam pridá ten cukor, ja ho veľmi rád preskúmam, ale členské štáty sa zaviazali eh, k paktu stability a rastu a je teda potrebné, aby členské štáty prestali robiť ten tzv. window dressing, aby prestali sa pozerať na e, veci rúžovými okuliarmi, ale aby si úprimne povedali, ako vyzerajú ich verejné financie. A ak sa nám toto podarí, byť takýto úprimný k sebe, tak potom príjmeme tie dobré rozhodnutia. Takže prestaňme popierať realitu a keď sa nám to podarí, môžeme sa pokúsiť byť odvážni. Pán Manika, nech sa páči. Eh, pán predseda, súhlasím s vašimi názormi. Možno ten, tým cukrom by mohlo byť eh, biely list a e, čierny list zase by bol opakom, kde by, bol, kde by boli na zozname tí štáty, ktoré si neplatia svoje, svoje záväzky. Ale chcel som ešte jednu poznámku k vlastným zdrojom. Vieme, že komisia si nemôže sama dať do svojho programu e, ďalšiu diskusiu o vlastných zdrojoch, lebo komisia urobila všetko, čo, čo urobiť mala. Musí to urobiť iba rada alebo parlament. A preto som chcel, možno dať niekde jednu vetu, že chceme znovu o, o probléme vlastných zdrojov diskutovať, aby sme boli aj my tým impulzom, že to neskončilo a že to má pokračovať. Ďakujem. Budeme na tom pracovať a potom sa k tomu vrátime 5. februára. A teraz pripomínam ešte hlasovanie. Bod 14, e, e, tým sa začína vlastne to hlasovanie. To je správa vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Spravodajca je pán Tarond. Pozmeňovací návrh číslo 1. Spravodajca je za. Kto je za? Je to teda schválené. Alebo kto je proti? To som sa zabudol spýtať. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Teraz odsek 7, pozmeňovací návrh 2. Je to hlasovanie po častiach. Prvá časť, pán Taro je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nevidím. Je tu jeden proti. Kto sa zdržiava? Je to schválené? Druhá časť. Pán tarond je za. Kto je za? Kto je proti? Traja sú proti, štyria. Kto sa zdržiava? Jeden sa zdržiava, je to schválené. Tretia časť. Pán Tarond je za. Kto je za? Kto je proti? Toto si skontrolujeme elektronicky v menovitom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Nefungovalo to? Ešte raz. Je to teraz v poriadku? Ešte raz. Nefunguje to? Myslím, že teraz to funguje. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie. Takže je to ukončené. Čiže pozmeňovací návrh je schválený. Odsek 8, pozmeňovacia časť 3, prvá časť, pán Taron je za, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. A teraz druhá časť. Pán Tarond je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Ocek 9. Pozmeňovací návrh 4. Pán Taron súhlasí, kto je za? Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 22 hlasov za, 7 proti, traja sa zdržali. A teraz celý text. Kto sa chce vyjadriť? Pán Li? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Akurát som vás chcel informovať o tom, že pán Depre, Depre ako spravodajca pre ostatné oddely nebol informovaný o týchto pozmeňujúcich návrhoch. A keďže ja tu reprezentujem jeho stanovisko, aj moje vlastné, myslím si, že ide o to, že nemôžeme sa zaoberať vecami, ktoré sa týkajú rozpočtu na rok 2016 v rámci jedného návrhu stanoviska, ktorý sa týka veci, ktoré sú z roku 2013. Asi by bolo dobré vypustiť tento odsek, aby sa o tom nehlasovalo. Totižto podľa mňa tu kombinujeme veci, ktoré spolu nepatria. Ah, no a preto som to chcel spomenúť, aby ste to zvážili. Podľa mňa tu miešame určité veci, nemôžeme rozhodovať o veciach, ktoré sa majú týkať roku 2016 a to riešiť správou, ktorá sa týka roku 2013. Áno, beriem na vedomie vaše vyhlásenie, ale hlasovanie sa už konalo a teraz sa výbor musí vyhlásiť, pardon, vysloviť z celému, k celému textu pozmenenému. Otváram elektronické hlasovanie. Neviem, či máme problém technicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. a text je schválený 27 hlasmi, dvaja boli proti, traja sa zdržali hlasovania. Teraz agentúra CEPOL. Ako je to s tým približením CEPOLu a Europolu? Pán Gajer, neviete? Standby. Čiže pozmeňovací návrh 3. Spravodajca súhlasí, kto je za? Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené 18 hlasov za, 13 proti. Pozmeňovací návrh 4. Článok 24, spravodajca súhlasí, kto je za? Kto je proti? Je to schválené. Pokiaľ ide o prílohy a úvodné ustanovenia, ustanovenie 12, jednotka, spravodajca súhlasí, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, je to schválené. Pozmeňovací návrh 2, 15. Spravodajca je za. Úvodné ustanovenie 15. Je to ústny pozmeňovací návrh, ktorý sa vypúšťa, nie? A, Musím ho prečítať žiada komisiu, aby poskytla všeobecnú analýzu administratívnej spolupráce medzi agentúrami EÚ a tam, kde by táto spolupráca mohla e, vytvoriť synergie v budúcnosti. S týmto pán Gajer, spravodajca, súhlasí. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržiava? Nikto. A teraz o celom texte hlasujeme. Kto je za? Tu budeme hlasovať elektronickým hlasovaním, nominálnym hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ah, on me dit qu'il y a un PP. Jeden za EPP je tu naviac, hovoria mi. Jeden člen za EPP je naviac. Urobili ste opravu? Je to schválené 17 hlasmi za, 13 proti, 4 sa zdržali. Teraz pristúpime k textu, ktorý predklada pán Tarom. Je to návrh stanoviska k návrhu rozhodnutia rady. Týka sa to dohody o partnerstve medzi EÚ a Senegalskou republikou a týka sa to implementácie protokolu. Nie sú tu pozmenujúce e, návrhy, takže kto je za text? Kto? A teraz elektronickým hlasovaním zasa.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 o partnerstve. Kto je za túto, kto je za stanovisko spravodajcu, hovorí predseda. Merci, Ďakujem. Kto je proti? Nikto nie je proti, nikto sa nezdržiava, takže je to schválené. A teraz hlasujeme o celom stanovisku pána Taronda. Menovité hlasovanie, teda elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ehm, je to vynikajúce 33 hlasov za z 33 zúčastnených hlasujúcich. Maintenant nous passons au Teraz pristúpime k sedemnástke. Je to text eh, <clears throat> pána Depreza, pres, eh, žiadosti o presun platobných prostriedkov ehm, na konci roku 2014. Stanovisko umožňuje eh, splatiť určité nezaplatené faktúry a prispieva vlastne k týmto k nášmu spoločnému cieľu. Máte text k dispozícii. Pán Ali teraz zastupuje dnes pána Depresa. Chcete niečo dodať? No. Zdá sa, že nie. Áno? You have the text, uh... No, takže text máte. A tu ide o 36 rozpočtových riadkov Ide tu o sumu 1 milión eur, 5 kapitol a tu ide o posilnenie, ktoré sa týka ešte tých troch rozpočtových liniek, ktoré nie sú vyriešené. 9 miliónov eur, pokiaľ ide o dokončenie Európskeho rybolovného fondu, potom 6,3 milióna, pokiaľ ide o dokončenie kohezného fondu a 7,1 milióna eur, pokiaľ ide o aspekt týkajúce sa migračných tokov a návratov. Ja by som ešte chcel povedať v súlade s líniou, ktorú sme zachovali, pokiaľ náš rozpočtový výbor, že pokiaľ ide o presun prostriedkov, pokiaľ ide o kohezné fondy, to je skutočne úspechom. Pre obidve strany ďakujem. Je vais consulter qui est ja e, sa teraz pýtam, kto je za tento návrh e, žiadosti o presun. Ďakujem, kto je proti. Nevidím e, hlasy proti ani zdržania, takže je to schválené. Teraz 19. E, ostatné oddiely, číslo 19, spravodajkyňa Monika Holmajer. Tu nie je žiadna osobitná požiadavka, takže oni to už vlastne ukončili. V podstate môžeme povedať, že sme to aj my ukončili. Končíme na čas. Teraz prerušíme našu prácu a budeme pokračovať o 15. Prídu komisári Katajnen a pani Georgieva. Budeme rozprávať o pláne pána Junkera budeme hovoriť o DAB číslo 1 a DAB číslo 2. Ehm, to predstaví pani Georgieva a DAB 1 nám umožňuje implementovať Junckerov plán od júna. No a potom ešte e, koordinátori samozrejme sa tu takisto stretnú.